približuje k demokracii, čo tam už ľudia doteraz dosiahli, aby sa nejako nedostalo smerom dozadu. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolega Galler. Kolega Svoboda na 1,5 minúty. Ďakujem pekne.